Vážne kolegyne a kolegovia, veľmi ma teší a je pre mňa veľkou úctou, dámy a páni, že vám môžem oznámiť, že konferencia predsedníctva jednoznačne schválila e, e, pani e, Jozefcaj udeliť Cachrovú cenu nášho parlamentu. Dámy a pani, Malala je mladé dievče. E, mladé dievče, e, ktorá e, pochádza z násilím zmiechaného Pakistanu. Mala odvahu, aby sa postavila voči svetu, kde dominujú muži, kde vládne násilia E, mala odvahu ísť do školy. Chcela, že chcem e, uplatniť svoje právo na vzdelanie. Ako dievča mám e, rovnaké práva a som rovna, pra, plnoprávnou členkou spoločnosti. Jej príklad taktiež pozbudil ďalšie dievčatá, celú skupinu mládeže žien a dievčat v tejto časti Pakistanu, aby sa prihlasili svoje práva a táto odvaha znamenala, e, že muži, ktorých môžeme iba e, nenavidieť, e, strelili na ňu, aby ju zabili. Nechceli zabiť iba Umalalu, chcela zabiť všetko, čo zastupuje. Chvála Bohu, toto dievča prežilo atentát. A každý človek, ktorý sledoval za jej osudom, ktorý spolu s ňou prežíval, ako e, e, pokračovala vo, svoje, vo svojom boji, nechala sa zastražiť. Naopak e, pocitovala podporu a vyzvala nás, aby sme sledovali touto cestou. Môžeme iba obdivovať toto mladé dievča ja som e, veľmi e, povdečný vám, dámy e, a páni, všetkým kolegom a konferencii predsedov za toto rozhodnutie vyznamenať Malalu. Je to vyznamenanie tej, tohto dievča, ale zároveň je to rozhodnutie, je to stanovisko Európskeho parlamentu, E, ktoré svedčí o tom, e, že e, všade na svete muže a ženy musia mať rovnaké práva a všetky ženy a devčata majú mať možnosť postaviť sa za svoje práva a majú na svojej strane ako mm, a majú na svojej strane Európsky parlament ako verného podporovateľa. Som E, e, hrdí na to, že sme sa tak rozhodli a teším sa, tešíme sa všetci e, s veľkým očakávaním budeme príjmať tu v Štrasburge v novembri, aby sme mohli odovzdať jej cenu a predpokladám, že to bude veľmi dôležitý okamih v dejinách nášho parlamentu a chcel by som ešte doplniť, vážené dámy a pani. Boj tohto mladého dievčaťa e, nedá sa porovnať s tým, čo robíme my tu. Je to mladé, ešte nedospelé dievča, ktoré bolo ohrozené e, smrťou. 11-ročné e, dievča, ktorú chceli zabiť, pretože chcelo uplatniť svoje právo chodiť do školy je to obrovská odvaha a to svedčí o tom, že e, e, Malala je vynikajúca osobnosťou 21. storočia, vážené dámy a páni. dnes 11. Eh, eh, eh, krát oznamujeme Medzinárodný deň boja proti trestu smrti. Počas 10 ročia Európsky parlament sa snaží zabezpečiť zrušenie trestu smrti po celom svete. Ehm, Európania sú presvedčení, že bez ohľadu na to, nakoľko je otrasný trestný čin, to sa nedá riešiť ďalším zabíjaním. Počas